zajtra. A e, teraz budem hovoriť o správe e, pani e, Genovefa Grabovská perspektívy rozvoja občianského dialogu v kontexte Lisabonskej zmluvy. A teraz má slovo spravodajkyňa pani Grabovská na 4 minúty. Michael, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie przewodniczący pani komisarz, koleżanki, koledzy, zmieniamy... Ďakujem, e, pán predseda, e, dámy a páni. Meníme teraz tému a budeme hovoriť o kontaktoch medzi európskymi inštitúciami a e, európskymi občanmi. Tieto kontakty e, sú teraz nedostatočné. Žamole povedal v minulosti, že e, my e, ne, um, ehm, budeme Európsku úniu pre štáty alebo vlády alebo pre občanov. Európska únia sa rozširuje zväčšia, ale európske inštitúcie majú problémy s tým, aby mali kontakt s občanmi a toto tieto eh, občania eh, a eh, tieto snahy nám ukázali v minulosti bolestivé skúsenosti francúzske, holandské, írske, nie, Lisabonské zmluva. Európske inštitúcie sa pokúšajú zlepšiť vzťahy s občanmi. Európska únia eh, si vedomá úlohy občianskej spoločnosti a aj šírka opatrení v tejto oblasti je stále širšia, ale to je eh, príliš málo. Európsky parlament sa snaží urobiť trošku viac. Snaží sa vytvoriť mechanizmus, ktorý má vyriešiť tento problém vzťahy medzi európskymi inštitúciami a občanmi sa môže zlepšiť a deficit demokracie sa má odstrániť. Má sa ukázať, že občania zohrávajú dôležitú úlohu na úrovni príjmania rozhodnutí. Článok 10 v Európskej zmluve ustanovuje, že každý občan mám možnosť e, zúčastňovať sa na rozhodovaní v Európskej únii a existuje aj tzv. občianská iniciatíva, keď e, sa zbiera milión podpisov, potom občania môžu osloviť Európsku komisiu a pokúsiť sa ju presvedčiť, že má prijať e, legislatívny návrh. V mojej správe hovorím o občianskom dialogu. Tento dialog e, nie je v právnych textoch definovaný, ale chcela by som, aby e, tento občianský dialog sa riadil podľa nasledujúcich princípov. Poprvé, reprezentatívnosť občianskej spoločnosti Chcela by som, aby občianská spoločnosť e, bola, alebo mala byť dobre zastúpená. To znamená, že správni partneri z občianskej spoločnosti majú byť oslovení. Chcem, aby bol občianský dialog e, obojsmerný. Teda nielen, že Európska únia má hovoriť e, občanom a občania majú odpovedať, ale európske inštitúcie majú tiež e, brať e, do úvahy hlas európskych občanov. Potrebujeme teda odozvu, spätnú väzbu od európskych inštitúcií k občanom. My tiež chceme, aby tento dialog bol založený na transparentnosti a tento dialog má prebiehať podľa jasných e, pravidel. Mali by sme mať jasný zoznam eh, mimovládnych organizácií, ktoré sa zúčastňujú takýchto konzultácií a pripomienkovania. Zásady občianského dialógu sa dajú ťažko definovať a preto očakám, že Európska komisia, ktorá sa už predtým eh, zaoberala eh, zásadami posilného dialógu v roku 2002, a očakávam, že Európska komisia tentokrát e, aj príjme príslušné, pripraví príslušné zásady. Chcem upozorniť na to, že členské štáty by tiež mali podporovať e, občianský dialog a e, to, čo je obsiahnuté v tejto správe, by malo pri európskych voľbách v tomto roku sa oskúšať a preveriť prvý krok e, k lepším vzťahom s európskym občanom e, treba urobiť. To znamená, Európska únia musí ponúknuť e, občanom, čo má. Tie najlepšie veci, ktorým môžu ponúknuť. A toto by som mal zohľadniť v tom dialogu. Nech sa páči, komisárka Vasiliu. Well, uh... Nuž v prvom rade komisie by chcela poďakovať pani spravodajkyni, pani Grabovskej, ako aj výboru pre ústavné záležitosti za túto vynikajúcu správu. Súhlasíme s tým, že občianská spoločnosť zohráva dôležitú úlohu v európskej integrácii. Predstavuje jeden z kľúčových eh, komunikačných eh, nástrojov eh, medzi inštitúciami, spoločnosťou a občanmi. Pomáha občanom realizovať svoje právo zúčastňovať sa demokratického života únie Komisia má dlhosiahlu zdravú tradíciu mm, interakcií s e, občianskou spoločnosťou. Táto spolupráca medzi komisiou a občianskou spoločnosťou sa rozrastá, sa týka viacerých e, záležitostí, počnúc e, dialogom o politike a riadením projektov, či už v Únii alebo v partnerských štátoch. Lisabonská zmluva e, by mala pozdvihnúť naše vztahy na e, formálnu úroveň a e, poskytnúť nový stimul na, pre ďalšie prehlbenie. Taktiež umožňuje občianskej spoločnosti využiť to prostredníctvom občianských iniciatív. Angažovania mm, zainteresovaných stran do aktívneho dialogu si vyžaduje E, vhodné nástroje, ktoré by umožnili občianskej spoločnosti e, viedriť svoje postoje, aby bola vypočuná. A napokon e, aj európske inštitúcie potrebujú náležité nástroje, aby to, čo si vypočujeme od občanov a občianskej spoločnosti, aby to bolo vnímané a zakomponované do systému. Komisia vítá túto tú skutočnosť, že súčasná správa podporuje viacere námety komisie, ktoré sa už bez tak realizujú. Prostredníctvom svojho mandátu súčasná komisia zrealizovala viaceré iniciatívy e, zamerané na angažovanie občianskej spoločnosti, jej organizácií a jednotlivcov do verejnej rozpravy o záležitostiach únie. Jedným z inovatívnych príkladov je samozrejme e, občianské kon- e, sú občianské konzultácie, ako aj konzultácie e, tvarov tvar aby sme pochopili očakovania ľudí. Už viac ako 35 rokov realizujeme eurobarometer, z čoho sa stal životoschopný nástroj sledovania verejných nálad v Európe. Avšak ani komisia ani parlament nemôžu samostatne e, e, vytvoriť e, celé európsku verejnú rozprávu. To bude možné iba ak inštitúcie únie a členské štáty budú spolupracovať. Toto je cieľom politickej deklarácie o komunikácii o Európe v rámci partnerstva, ktorú podpísal parlament, rada a komisie 22. oktobra 2008. V tejto súvislosti komisia a parlament už koordinujú svoju e, prácu spolu s členskými štátmi prostredníctvom riadenia partnerstva, vrátania regionálnych a lokálnych kampaní venovaných jednotlivým e, problémom e, spojených s aktivitami miestnych samozpráv a mimo vládnych organizácií. 11 nových riadiacich partnerstiev v roku 2009 E, ešte viac zefektívne tento prístup. Komisia zdieľa názor o tom, že plodný dialog e, sa zakladá na aktívnej účasti všetkých strán. Inštitúcie únie, členské štáty a občianská spoločnosť musia spolupracovať. Komisia dúfa, že Lisabonská zmluva e, nadobudne účinnosť a je pripravená urobiť všetko potrebné, aby sme uplatnili ustanovenie zmluvy a aby sme naďalej rozvíjali občanský dialog. Ďakujem. Ďakujem. Pekne. Zajtra mm, e, sa bude hlasovať o tejto e, správe. E, pani Andrikiene nie prítomná. O tom sa bude hlasovať e, e, v stredu. Ide